No, buongiorno a tutti, cominciamo. Všetkým prajem dobré ráno. Začali by sme s vypočutím ďalšieho kandidáta, ktorý bol nominovaný slovenskými orgánmi. Ide o Milana Martina Cviku predtým toho vítam. Budeme postupovať ako včera. Ide o nového kandidáta, preto má 5 minút na vlastnú prezentáciu, 10 minút e, potom e, bude trvať e, blok otázok a odpovedí so spravodajkňou a zvyšný čas bude venovaný otázkam ostatných poslancov. Nech sa páči, pán Cvikla, máte slovo. Dame in gospodje, spoštovani evropski poslanci in evropske poslanke. Dámy a páni, vážení eh, členovia parlamentu, dovolte mi, aby som začal eh, po slovensky. Po slovensky. A teraz už budem hovoriť eh, po anglicky. Chcel by som sa vyjadriť k mojej profesionálnej e, kariére ako e, expert na verejné financie, ako človek, ktorý pôsobil v Centrálnej banke a niekto, kto e, sa na Slovensku staral o to, aby táto krajina sa stala e, členom EÚ, aby sa zmodernizoval jej rozpočtový cyklus, aj e, príprava rozpočtu a vytvorili sa predpoklady na to, aby e, sme mali dobrý interný aj externý e, finančný dohľad vrátane parlamentnej e, finančnej kontroly. Začal som moju profesionálnu kariéru eh, v 80. rokoch eh, v banke. To sa začalo eh, bojom o nezávislosť Slovenska a v tom čase som sa začal zaoberať fiskálnymi otázkami pretože stará krajina samozrejme fiskálne nebola dlhodobo udržateľná. A potom som prešiel k Svetovej banke, a spolupracovali sme e, veľmi e, úzko na tom, aby sme e, vytvorili vhodné prostredie aj v oblasti verejných financií, aby sme zabezpečili, že peniaze nových poplatníkov sa správne používajú. Vrátil som sa do Slovenska v 98. roku a stal som sa e, e, členom negociačného týmu, ktorý viedol dnešný komisár e, Európskej komisie, pán Potočník. Ja som bol zodpovedný za oblasť verejných financií a zabezpečoval som, aby sme mali vhodnú legislatívu, metodológiu, metodologické východiska, GFS napríklad a podobne. Ehm, čo potom e, umožnilo Slovensku sa efektívne e, stať členom EÚ. Tak bol som teda e, zodpovedný za implementáciu ehm, predvstupových fondov, ktoré nám pomáhali. In 2004 I was also Minister of European Affairs within Slovene government, ensuring that, of course,